Dear colleagues, dear colleagues, it is uh, time to start. Vážení kolegovia, na čas, aby sme začali. Usually it is difficult to ako zvyčajne popoludne sa vždy ťažko začína na čas. Máme tu na 1,5 hodiny na rozpravu. Máme tu dnes veľmi dôležitého hostia budeme mať výmenu názorov s pani Kristianou Figueres, ktorá je výkonnou tajomničkou UNCCC. A predovšetkým by som chcela poďak, vyjadriť eh, naše, svoje úprimné poďakovanie pani Figueres za to, že prišla medzi nás dnes popoludní eh, na ceste pred Parížskou konferenciou o zmene klímy. Načasovanie je veľmi E, správne, pretože vo výbore budeme hlasovať 23. E, septembra o správe smerom k novej medzinárodnej dohode v Paríži a správa vlastne bude predstavovať mandát pre 5 delegáciu poslancov do Paríža, ktorý predstavia našu časť e, COP21 E, klíma predstavuje obrovskú výzvu, pričom COP e, sa bude snažiť e, urobiť aspoň nejaký krok v zmiernení dopadov zmeny klímy a preto je to, vyžaduje sa ambiciozná, právne záväzná medzinárodná dohoda na obdobie po roku 2020 a cieľom musí byť obmedziť oteplovanie o 2, 2 stupne Celzia A pokiaľ ide o skleníkové plyny a znižovanie ich e, do roku, po roku 2020, v tomto Európsky parlament už vyjadril svoj súhlas e, k zmenám z Dohy, tak aby sa splnili záväzky v rámci druhého záväzkového obdobia Jodského protokolu. A pokiaľ ide o rozvojové krajiny, hľadanie možností znižovania z, z dopadov k zmeny klímy a zapojenia aj rozvojových krajín, vytvorenie klimatického fondu a záväzok e, zabezpečiť nové financovanie aj spolu so Spojenými štátmi vo, vo výške 100 miliárd po roku 2020. Pani Figueres, som si istý, že celý výbor je je pripravený vypočuť si vaše stanovisko. Nech sa páči, máte slovo you very much. Um, thank you, Chair, and thank you very much all of you for this. Uh... Ďakujem pekne aj za túto pozvánku, že som vám môžem opäť prihovoriť. Vždy sa tu veľmi rada prihováram v tomto výbore. Vždy vidím aj starých, aj nových priateľov. Dovolte, aby som vám poďakovala za veľkú podporu, ktorú e, od, od vás máme v prípade ratifikácie protokolu. Dúfam, že členské štáty, ktoré ešte stále neurobili svoju národnú ratifikáciu, že tak urobia čo najskôr a viete si predstaviť, že z politického hľadiska potvrdenie toho, že všetky krajiny, ktoré prijímajú priamne záväzne rozhodnutia a skutočne aj budú mať e, tendenciu ich aj prijať a ratifikovať, to je veľmi dôležitý politický odkaz pre Paríž. Takže ďakujem za túto podporu a tešíme sa na členské štáty a ich podporu počas tohto procesu smerom k ratifikáciám. Chcela by som uviezť dve veci veľmi stručne. Najprv by som chcela, vlastne, dnes popoludní vlastne by som chcela uviezť dve veci. Jedna vec je ten proces, nebudem vám hovoriť všetky detaily, ale aspoň trošku o procese a potom by som prešla na také témy, ktoré reagujú na, alebo súvisia s našou, našim spoločným záujmom a to je, myslím, tá ambícia, ako zadefinujeme ambície v Paríži. No ale napriek tomu procesu určite budete radi počuť, že v súčasnosti práca, ktorá prebieha, je v podstate návrh alebo práca na návrhu nejakého prvého návrhu samotnej eh, z Parížskej dohody, tej skutočnej dohody. Viem, že tí z vás, ktorí na tom pracujete, možno už 3-4 eh, roky, máte pocit, že ste ju tehotní 4 roky, tak môžem vám povedať, že už hlavičku vidíme. Vidíme aj to, to, to dieťatko, uvidíme ho asi už v oktobri hneď ako bude eh, vlastne publikovaná plný návrh tohto protokolu, tejto dohody. Ale už vám teraz môžem povedať, že je to veľmi produktívny proces, ktorom sme a Všetci možno trošku budete prekvapení z toho, aký pokrok do, týmto dokumentom dosiahneme v porovnaní s tým, čo máme momentálne na stole. Takže m, mm, buďte E, naladení na to, čo budete počuť v 1. oktobrovom týždni. Verím, že to vyvolá na vašej tvári úsmev. Takže potom bude tento proces, potom bude oktobrové sedenie, potom pre, pre COP v novembri a potom bude už COP v Paríži a budeme prijímať Parížskú dohodu a keď všetko ide v poriadku, tak možno sa nám podarí to urobiť aj bez nejakých drám a odkladov, čo by bolo prvýkrát v našom procese. Pokiaľ ide o obsah. Dovolte, aby som sa venovala téme ambícií, množstvo rôznych detajlov o Parížskej dohode. Chcela som vám predstaviť tú, kon, tú koncepciu ambícií, pretože vždy si kladieme všetci otázku, že ako vlastne vytvoríme tú ambíciu. A ja by som chcela argumentovať za to, že sú tu tri rozhodujúce faktory, na báze ktorej sa vytvára ambícia za čas v Parížskej dohode. Prvá vec, e, tá základná línia je celková suma národných e, príspevkov tie INTC, ktoré do toho boli zapo- započítané. Vlastne EU bola takým tým poháňadlom, ale teraz už ich máme e, š- šest takých, očakávame ešte ďalšie. Tie, ktoré momentálne máme už prakticky, sa blížime na 70 globálnych emisí. Chceli by sme e, e, sa dostať nad 70 Avšak toto predstavuje nie ešte tú úplnú ambíciu, len začiatok ambície. To predstavuje takú tú základnú líniu úsilia, ktorú môžu členské môžu krajiny podniknúť e, v danom čase s existujúcou technológiou a s predpokladanými tokmi kapitálu ale bude si to vyžadovať viac legislatívy a zmena, zmenu regulácie, čo pravdepodobne je práve tá sila najväčšia, aby že implementácia INTC vlastne pomôže eh, alebo spustí novú legislatívu v príslušných krajinách a potom, potom posunie celý proces pred. A tieto dohody potom, tieto INTC určite nebudú, prispie, nebudú ešte na vrch tých, toho cieľa dvoch stupňov. V žiadnom prípade to musí byť jasné. Čiže ak by sme išli bez ENTC eh, e a bez procesu FCCC, boli, do, do, dostali by sme sa, na, do, zvyšila by sa teplota o 4 až 5 stupňov a keď budeme mať INTC, e to bude výrazne zlepšenie, oteplí sa tak dokon, od, asi o 3 stupne do konca storočia, čiže musíme uznať, že INTC predstavujú veľký rozdiel, lebo 3 stupne je oveľa lepšie než to, čo bolo predtým, 4 alebo 5, a, ale tá ambícia teda nemôže byť, len aby sme si ustanovili základnú líniu, ktorá sa líši od toho ako štandardného postupu, ale ešte okrem tejto, týchto ambiciozných INTC je, je to, aby sme Parížskú dohodu nevnímali ako statickú dohodu, ale ako aby to spustilo proces, ktorý bude e, proces cez viaceré dekády a sa bude zvyšovať postupne ambícia e, v čase. A v tom bude, vás, to bude taká charakteristika tejto, e, charakteristické pre túto zmluvu, že vlastne každých 5 až 10 rokov budú, sa bude robiť e, preskúmanie, ako sa to vyvíja, či všetko je v poriadku a či to je v súlade s e, vedeckým pokrokom a podobne, či to úsilie vedie k pokroku. A ďalšia vec, e, alebo tá tretia, ten tretí faktor je teda ambícia, čiže mať jasný cieľ, jasný konečný cieľ nedostanete, alebo myslím si, že do žiadneho motora alebo do voza nesadnete, kým nebudete vedieť, kam ide, kde je cieľ. A až keď viete cieľ, až vtedy viete povedať, že či ste na tej a či onej zastávke, podľa toho, na akej zastávke ste, že či ozaj niekam idete, alebo či idete späť. Rovnaká e, logika platí aj v tomto prípade. INTC predstavujú naozaj e, milník, ale my musíme mať aj jasnú či konečnú destináciu, tak aby každý milník, ktorý po ceste vznikne, nám mohol pomôcť, aby sme videli, že čo bude tam prírastok medzi týmto, tými milníkmi a, a ako sa budeme blížiť k tomu konečnému cieľu. Čiže cieľ je klimatická neutralita, čiže aby sme na, opäť vrátili späť do tej klimatickej rovnováhy svet. Takže tieto tri komponenty vlastne budú tvoriť tú kombíciu, ktorá bude jadrom Parížskej dohody. To nie je nič nové, nie je nič nové ani to, že toto vlastne čiastočne sa už udialo, čiže eh, už tam návrhu bol ale treba ešte stále presviečať, stále treba potvrdzovať, stále treba vlastne to pretaviť do Parížskej dohody, takže dúfam, že budete čítať medzi riadkami. Je tam množstvo ešte domácej úlohy, ktorú treba vykonať všetkými e, stránkami, tak aby táto dohoda v Paríži mohla byť dostatočne ambiciózna. Na druhej strane budete určite chápať, že táto vysoká miera ambícií, o ktorú nám ide, tá sa nedá akceptovať len tak e, Parížskou dohodou, ktorá má 195 signatárov. Musí sa to udiať, e, alebo neudeje sa to bez finančnej podpory rozvojových krajín, pretože bez takejto podpory čo to znamená pre rozvojové krajiny? To je absolútna zmena ekonomického modelu, ktoré momentálne máme, ktoré sme tu my možno, že mali ešte pred 100 rokmi. Čiže je treba pomôcť týmto krajinám. A nie len kvôli tomu, aby sme vedeli nakrmiť 2 miliardy ľudí viac, ale aby sme ešte tu to všetko robili v e, ekologickým spôsobom, takže to nie sú žiadne ľahké úlohy. Budeme o tomto hovoriť aj detálnejšie počas otázky odpovedí, ale určite finančná technická podpora rozvojových krajín je absolútne podstatným kúskom v, tom, v tejto mozaike Paríža. A napokon ešte by som chcela uviesť, pokiaľ ide o ambície, že máme veľmi výnimočnú príležitosť, e, ktorá doteraz ešte nebola na stole za posledných 6 rokov a konečne už máme možnosť alebo schopnosť uznania e, všetk, príspevku všetkých, e, všetkých jednoducho vlády, národné vlády, regionálne vlády, komunálne, obecné, občianská spoločnosť, všetci Všetci sa hýbu smerom k aktivitám súvisiacim so zmenami klímy to je tým pádom vynikajúca príležitosť Parížskej dohody, aby sa uznali tieto príspevky všetkých týchto um, zložiek a tak, aby sme potom aj mohli merať eh, ich príspevky. Um, ktoré možno, že do určitej miery, možno, že niektoré z tých úsilia sa budú prekrývať, ale určite pomôže toto všetko jednotlivým vládam, aby e, splnili svoje existujúce ambície aby k tomu ešte mohli prípadne doplniť aj tú svoju vlastnú ambíciu na, vrch. Takže ja by som e, tu ešte sa chce, neviem, akú máte veľkú chuť e, klas otázky, ale ja by som tuto, týmto ukončila svoj vstup. Ďakujem pekne. Predseda, ďakujem pekne. Tak môžeme teraz prejsť k prvému kolu otázok a hneď dám slovo pánovi Petrovi Lízemu z EPP a Požiadal by som vás, keby sa vám podarilo hovoriť nedlhšie ako dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne, pani Figueres, ďakujem za vaše vyjadrenia a vaše, za to úsilie, ktoré vyvíjate pred Parížskou konferenciou. Myslím si, že to je celkom realistická, dobre ambiciozná stratégia, ktorá môže tvoriť základ toho, aby aby sa v Paríži potom vyriešili ešte nejaké otvorené problémy pretože to aj tak to zostane úloha, ktorá bude trvalá a je dôležité, aby bolo uznané, že táto úloha je dlhodobá a že na tom treba neustále pracovať a že chceme dosiahnuť nakoniec eh, tie dva stupne. A to je veľmi dôležité, aby to takto bolo aj v texte. Chcela by som teda ešte podporiť eh, ešte raz eh, pred konferenciou, chcel by som ešte sa spomenúť leteckú dopravu, lebo viem, že vlastne pokiaľ ide o leteckú dopravu, tam boli určité výnimky aj v prípade kliníkových plyn, plynov. A sledovala som veľmi dobre tú leteckú dopravu, ale keby sme mali naozaj veľmi veľa šťastia a štáty by sa v roku 2016 možno no, dokázali zhodnúť na tom, že od 2020 už e, nebudú mať zvyšovanie emisí, ktoré nebudú kompenzované napríklad e, CDM a podobne. Aby sme teda dosiahli tento cieľ, komisia navrhla aby priemysel v Európe, aj ocelový, oceliarský priemysel, aby mal to, pretože e, keď budú musieť znížiť asi o 35%, pričom oni tiež nemajú až také úplne veľké možnosti znižovania, majú tiež svoje hranice toho znižovania. Takže bolo by dobré, keby sa zúčastnil toho aj letecká doprava a tam bude treba jasné usmernenie určiť z IKEO alebo z niektorých organizácií, Čiže musíme ponechať aj slovičko redukcia, že to musí dôjsť k zníženiu. Nestačí len hovoriť o stabilizácii tých emisí, ktoré sme už dosiahli. Ďakujem pekne. Thank you very much. And now for the uh, group SND, Matthias Grote. Ja, vielen, vielen Dank. Um, alle... Ja ďakujem za slovo. Všetci sú ochotení, všetci aj tu v parlamente majú dobrú vôľu, pokiaľ ide o schvalovanie uznesenie, o dobrú vôľu a tak ďalej. Diabol sa však skrýva v detailoch a zvyčajne, aj keď dobrá vôľa je, nie je úsilie, nie je sila. Peter Líza spomínal leteckú a námornú dopravu a to aj my veľmi podporujeme, aby sme tu mali jasné medzinárodné pravidlá my sme sa už tu v Európe o určitú reguláciu pokúsili, narazili sme však na odpor a preto dúfame, že aj toto bude súčasťou rokovania, aby sme aj tu dosiahli nejaký pokrok. Ja chcem však hovoriť o inom. Momentálne na Zemi sa 20 miliónov ľudí nachádza na úteku pred vojnami a katastrofami a naši e, partneri zo Škótskej univerzity hovoria, že v najbližších rokoch bude narastať aj počet utečencov pred klímou. Do roku 2050 to bude 200 miliónov ľudí a ja by som chcel vedieť, či sa k tomu pripravujeme na medzinárodnej úrovni, aby sme teda vedeli, že najbližšia utečenecká vlna bude závažná. Ak sa nebudeme e, zaoberať ochranou klímy, tak tí najchudobnejší z najchudobnejších z Afriky budú nútení opustiť svoje domovy. Hovorí sa o tom teraz. Ako sa teraz celkové vyvíja situácia v oblasti emisí a obchodovania s emisiami? My sme videli návrh komisie, je dobrý a vyvážený. Mňa však zaujíma úloha Európy, pretože tu v parlamente sa často hovorí, že Európa robí málo, a na druhej strane druhá polovica ľudí hovorí, že toho robíme priveľa a ohrozujeme konkurencieschopnosť európskeho priemyslu. Aký je teda váš názor a ako je Európa vnívaná zvonku? Ďakujem a teraz pani Gering za EKR. Ďakujem, ja sa chcem pani Figueres poďakovať za to, že medzi nás prišla Chcela som sa spýtať na ten parížský proces. My vieme, že ten pokrok bol pomalý, že niekedy by to chcelo trošku urýchliť, potom sa to zase spomaľuje, no a aby sme vlastne zaznamenali nejaký pokrok voči Paríži, teraz sa už termíny blížia, tlak narastá, už chýba len 5 dní rokovanie, kým začne COP21, takže e, ja si myslím, že je potrebné viesť takú technickú diskusiu, aby sme e, nejaký politický pokrok dosiahli. Ako to vyzerá pred Parížom? Bude možné dosiahnuť rýchlo nejaké dohody? Ďakujem. A teraz za ALDE pán Gerbrandy. Ďakujem a ja sa chcem poďakovať pani Figueres za to, že prišla medzi nás. Keby ste zrovna vy predniesli to, ako by to malo v Paríži prebiehať, tak by som plne s vašim postupom súhlasil. Myslím, že ste spomínali 80 celkových svetových emisí čím USA a EU sa spoločne dostávajú na hodnotu 70 a moja otázka sa týka ďalších e, významných e, krajín, ktoré e, sú producentami emisí Brazília, India, Indonézia. Ich vlády už UNFCC oznámili, že to môžu očakávať a vy viete o tom niečo, očakáva sa nejaký pokrok, môže dôjsť k nejakému pokroku. A potom je to ešte otázka financovania. Tých 100 miliárd, ktoré treba nájsť do roku 2020, ako vy pozeráte na to, ako sa to môže zapracovať do Parískej dohody, najmä vzhľadom k tým zásadným rozpočtovým problémom. To sú všetko dlhodobé záväzky a vlády často nemajú možnosť zaviazať sa na takú dlhú dobu. Ďakujem. A teraz za GUE, Anne-Marie Miner, ďakujem. Vážený pán predseda, ďakujem vám, pani Efigera, že ste medzi nás prišli. A ja si veľmi vážim vašu odvahu, lebo naozaj vaša úloha je veľmi komplikovaná a tento dlhý proces vlastne už sme sa dostali do koncielovej rovinky a sú tu príspevky e, na národnej úrovni, ale je to stále veľká priepasť, e, ktorú treba vyplniť. Je potrebné e, ambicióznu dohodu, aby sme sa vyhli katastrofe. Budúci, budúce toky utečencov budú toky klimatických utečencov a ja by som chcel, položiť otázku o redukcii kvót na medzinárodnej úrovni. Je to súčasťou záverov z Bali, pardon, z Dohy, opravuje sa rečnička. E, priemyselné krajiny a rozvojové krajiny prijali záväzok, že znížia svoju produkciu. Výsledky neboli optimálne, ani ich aplikácia. A my teraz opätovne sme sa k týmto cieľom vrátili, aby sme mohli ísť dopredu. My potrebujeme tieto opatrenia, aby sme mohli e, urobiť istý pokrok. E, holandský historik hovoril o postupe, ktorý brzdí. Takže e, my naozaj potrebujeme aj investície, aby sme sa naučili na chybách a ja verím, že rozvojové krajiny sa poučia z chýb e, rozvinutých krajín. A Európska únia musí e, k tejto práci prispieť ďalej TTIP. E, teraz sa o ňom rokuje medzi EÚ a USA. Rokovania ešte vyjednávania sa neskončili a ešte dohoda takisto nie je k dispozícii. A ale zmluva s Kanadou už e, bola uzavretá. Využívanie bridlicového plynu tam je tiež spomenuté, my používame čoraz viac e, fosívne paliva a ja by som chcela vedieť, či aj o tom rokujete. Ďakujem. Ďakujem a teraz za zelených. Dávam slovo ďalšiemu rečníkovi. Ďakujem. Vítam vás, pani Figueres. E, vysoko si cením to, že z e, takej, keď máte taký plný program, ste si našli čas a prišli medzi nás. Chcem sa sústrediť na tie témy, ktoré by mohli byť pre Európu zložité a myslím si, že my počas toho rokovania by sme si chceli vypočuť aj váš názor, ako by sa k tomu mala stavať Európa. A pokiaľ ide o ten proces budovania, tak my vieme, že pokiaľ ide o NDC, INDC, existujú isté plány, jednotlivé krajiny sa zaviazali, že tam to bude tie dva stupne, na ktorých sa dohodli, ale mnohé krajiny to nedosiahnu, ale ako to potom z jazyka tej parížskej zmluvy máme premeniť na realitu. My vieme, ako dlho bude toto záväzkové obdobie trvať, ale ako náhle stanovíme nejaké percento, nejakú hodnotu, tak to zvyčajne odložíme na 10 rokov. Ale stále to asi nie je dostatočné. Z hľadiska protokolu by tu mala byť 5-ročná e, lehota, to znamená, že Európa by si mala stanoviť ciele na rok 2025 a nehovoriť o roku 2030 Takže ako na to vy pozeráte vy, ako by sa mala Európa k tejto situácii postaviť? Má tam zostať ten rok 2030? A ako by sa mala Európa správať v tom prieskumovom období? Samozrejme, že my sme si vždy prijali ambicioznejšie ciele, teraz sa o tom však už nehovorí, lebo je to príliš komplikované. Ale ak sa to stanoví na ten rok 2030, tak môžeme zabudnúť, že v roku 2025 sa niečo zlepší. Takže možno, že už aj v Paríži by sa mohlo hovoriť o tom kratšom a 5-ročnom období. Myslíte, že je to možné? A potom ešte finančné záležitosti. Európania neustále hovoria o tom, že je tu nejaké financovanie a zo, zmes jakéhosi verejného a súkromného financovania, ale pokiaľ ide o verejné financie čiste, ľudia chcú vedieť, ako sa s nimi nakladá. Čo si teda myslíte, čo by mala Európa robiť, okrem toho, že sa iba schováva za údaje, že každý rok máme na to milióny alebo miliardy. Ako na to pozeráte vy? Ja s mojou finančnou minulosťou mám na to istý názor a mám pocit, že v Európe sme tak zaspali. Ďakujem, hovorí pán predseda teraz za FDD. Ďakujem, ďakujem pani Figueira, že ste medzi nás prišli. Vieme, že všetky rozvojové krajiny žiadali o 5-ročnú revíziu plánu redukcie CO2 a tie bohaté štáty, ktoré sú hlavnou príčinou emisí, sa postavili proti a povedali, že im stačí e, to desaťročné obdobie. A navyše treba povedať, že doterajšie záväzky nebudú stačiť k tomu, aby sa zvyšovanie teploty udržalo pod hranicou 2 stupne. COP21 e, tam je riziko, že to zle dopadne, ak nebudeme mať overiteľné a záväzné ciele. A to mám na mysli to často, tú často e, spomínanú politiku dekarbonizácie. Podľa existujúcich údajov celkové množstvo CO2, ak všetky súčasné známe rezervy fosílnych zdrojov, ktoré máme k dispozícii, tak tu by, to by bolo niečo ako 2, čosi gigaton. Ale maximálne množstvo CO2 na to, aby E, zvýšenie teploty nepresiahlo 2 stupne, tak to je 500 gigaton. To znamená, že my by sme teraz nemali žiť v ilúzii. Musíme ísť tou cestou, kde zanecháme fosílne zdroje, a nemôžeme sa uspokojiť s polovičnými riešeniami, pretože tak by sme iba odsunuli všetky problémy na budúce generácie. Aké opatrenia chceme teda prijať, aby došlo k skutočnej dekarbonizácii ekonomiky? Ďakujem. Vous remercie également, euh, Madame le Secrétaire, pour votre présence. Nous avons tant à échanger sur des sujets aussi importants que des changements climatiques. o dôležitých témach aj o klimatických otázkach aj vzhľadom na to, že už tu máme isté množstvo legislatívnych textov, ktoré majú priamy dopad na životy státisícov ľudí. Váša pozícia je strategická, pretože vy ste v kontakte aj s odlišnými krajinami a to by som chcela zdôrazniť ako OSN môže koordinovať politiku boja proti klimatickým zmluvám s tak rozdielnymi, ekonomicky rozdielnymi krajinami. Ako e, pracujete s krajinami, ktoré si myslia, že ekológia brzdí ich rozvoj? Pani sekretárka, e, svet naozaj očakáva medzinárodnú klimatickú dohodu, avšak zatiaľ Tí najväčší znečisťovateľia sú mimo záväzných ustanovení. A ob tieto opatrenia sú často v neprospech EÚ. E, pýtam sa Európanov často, pokiaľ ide o redukciu CO2, či to nevedie aj e, k úpadku. Komisia mi povedala, že táto redukcia plynu od roku 2008 do roku 2012 bola spôsobená pádom HDP v Únii. Samozrejme, my tu máme zelený rast, kde využívanie národného bohatstva nás nebrzdí a ke, mali by sme znižovať tak znečisťovanie, aby sme zachovali životnú úroveň pracujúcich a celých národov. Very much for your question and now we give the floor to Figueres for Ďakujem a teraz dávam slovo pani Figueres, aby odpovedala na prvé kolo otázok. Ďakujem, pán predseda, ďakujem vám za dobré otázky. Pokúsim sa ich tak zoskúpiť, začnem tou poslednou otázkou. A tu by som vás rada uistila, že Parížská dohoda nie je len pre niektoré krajiny, ona je pre všetky krajiny bez výnimky. A všetci sa tam naďalej E, všetci naďalej prejavujú značné úsilie a Paríska dohoda ich má práve v tomto úsilí podporiť, aby tu dochádzalo k nárostu HDP a súčasnému znižovaniu emisií. To je tá hlavná výzva, pred ktorou stojíme a ktorou sa budeme v Parískej dohode zaoberať. A teraz ešte k niekoľkým otázkam, ktoré sa týkajú jednotlivých štátov a potom budem hovoriť o celkových otázkach. Brazília, Indonézia a tak ďalej. 21. septembra až 27. najneskôr by mala pristúpiť Indonézia. Ešte nám nedali termín, ale mám taký pocit, že krajiny G20 sa budú snažiť, aby splnili oktobrovú lehotu a aby sa stali súčasťou našej súhrnej správy, ktorú pripravujeme k 1. novembru. To sú veľmi dôležité krajiny. Čína, Čína, niekto tu nespomenul Čínu, ale Čína tiež sa chystá poslať svoje INDC a tí sem budú tiež začlenení. Samozrejme, že sú tu rôzne rozdiely medzi jednotlivými krajinami. Vieme, že tu je predseda vlády, ktorý požiadal, aby bol slnečný summit, na ktorom by sa hovorilo o technologickom rámci pre krajiny, ktoré majú záujem rozvíjať solárne technológie. A išlo tu o štáty, ktoré sú 15 stupňov na severe na juh od rovníka, pretože tam je najviac slnečného svitu. Čiže tieto krajiny chceli k tomu prijať aj e, taký technologický postoj. Ďalšie štáty ako India majú trošku iný postoj Indovia skôr sa k tomu stávajú technologicky, iné štáty politicky. India sa napríklad zaoberá vlastníckými právami a podobne. Nebudem teraz hovoriť o Európskej únii a o Kanade, pretože to teraz nie je témou našej diskusie. Niečo nám musí zostať aj na budúce rokovania, ale pokiaľ ide o námorné a letecké emisie, tak vieme, eh, o akú dohodu ide. Ide tu v nej o národné emisie a preto medzinárodné emisie z leteckej a námornej dopravy tam nie sú začlenené my pracujeme s rôznymi organizáciami a plne súhlasíme s vami, že je v tom naozaj potrebné niečo urobiť a je pravdou, že aj tie protistrany sa snažia pomáhať, netvária sa, ako by sa nič nedialo, nechcú zostať bokom. Z krátkodobého hľadiska sa určite nebudú zameriavať na nejaké znižovanie emisí, a spôsobom, akým sa dá postupovať napríklad technologicky alebo s využitím biopalív. My tu môžeme mať aj oveľa lepšie palivá pre letectvo, námornú dopravu a potom tu už ide len o také prevádzkovú účinnosť a efektivitu. Takže my tu v tomto s vami súhlasíme. ako sa vysporiadať s nútenou migráciou. To je veľmi komplikovaná situácia, zároveň veľmi bolestná. Už sme videli, videli sme naozaj veľmi bolestivé zábery v médiách, rôzne scenáre si človek vie predstaviť, môžeme multiplikovať to, čo sa deje. Často v našich predstavách a je tu určitá skupina krajín, ktoré do toho návrhu textu pod tým okruhom možných škôd sa snažia začleniť niečo, určitý text, ktorý by sa zaoberal práve problémom migrácie. My by sme niečo také mali úplne vylúčiť. Teraz to v tom texte je a mali by sme oveľa rýchlejšie pracovať, aby sme sa nedostávali do nezvládnutelných úrovní alebo objemov migrácie. U INDC je veľa rozličných názorov na to, že či by sme mali postupovať v 5-ročných alebo v 10-ročných e, obdobiach. Niektorí hovoria o roku 2025, iní o roku 2030. Ja neviem, ako to dosiahnuť. Keby som mala kryštálovú guľu, tak by som povedala, že tá dohoda bude prijatá pre obdobie, ktoré si oni sami stanovia, ale bude tam nejaká periodicita, na ktorej sa spoločne dohodneme. K revízii dôjde v čase, e, na ktorom sa všetci dohodnú. Ak sa dohodneme, že to bude o 10 rokov, tak to bude o 10 rokov, ale je možné zaviazať sa aj na 5-ročné obdobia. A rozhovory, ktoré teraz prebiehajú, sú o tom, že teda tie krajiny, ktoré teraz rokujú v desaťročných e, horizontoch, by mali mať možnosť o tom diskutovať aj po piatich a nie až po desiatich rokoch. Ale keď si to prečítate medzi riadkami, tak zistíte, že duch tejto dohody spočíva skôr v tom, že má uľahčiť plnenie cieľov ako skôr ako sankcionovať tých, ktorí to neplnia. Čiže my nechceme hovoriť o povinnostiach, ale skôr o takých výzvach. Uvidíme, ako to svoj vyznie vo finálnom texte. Pokiaľ ide o rôzne úrovne práce, e, tak tam hovoríme o technických a politických aspektoch. Je zaujímavé, že prvýkrát od roku 2009 E, táto, tu pracujeme na troch úrovniach technickej, na politickej úrovni s ministrami, ale aj na úrovni hlav štátov. A tým sa zaoberá sám generálny tajomník, prezident Holland a prezident Peru. Takže toto je taký štvoruholník hlav štátov, ktorý sa snaží angažovať aj ďalšie hlavy štátov do tejto diskusie, pretože Parížská dohoda má byť dlhodobým podujatím. Nejde tu len o 5 alebo 10 ročné obdobie, ale chceme si e, vytýčiť smer na e, mnoho 10 ročí, práve kvôli tomu dlhodobému charakteru tejto dohody, sa hlavy štátov stretnú v septembri v New Yorku, potom sa 30. novembra stretnú v Paríži. A poprvýkrát sa stane, že do Paríža budú pozvané aj hlavy štátov. Je dôležité, aby sme tu mali e, input od všetkých troch pracovných úrovní. My samozrejme použijeme rôzne komunikačné zdroje a nástroje, na ktorých pracujeme. A začlen, začleníme vlastne tieto aspekty, ako napríklad dekarbonizácia a plány na ňu do všetkých úrovní. A už v tom návrhu textu to je už obsiahnuté. Ale už tu by sme sa vlastne nemali od INDC príliš odchýliť. Aby vlastne nešlo len o prijatie, ale aby išlo o implementáciu. To je toho súčasťou Dovolte mi povedať ešte niečo o tom, ako sa rozvojový svet môže učiť z chýb. Áno, rozvojový svet vidí aj prosperitu, akú sme dosiahli v priemyselnom svete e, práve vďaka fosílnym palivám. A to je práve ten problém, pretože otvorene každá rozvojová krajina má právo a povinnosť zabezpečiť svojim obyvateľom prosperitu, ktorá je bežná, samozrejme rôznym spôsobom, tu v Európskej únii. Ale chápte, čo chcem povedať. Samozrejme, že majú ašpirácie, majú právo a ich e, vedenie má povinnosť zabezpečiť prosperitu, ale musia to urobiť iným spôsobom. Takže toto je veľmi ťažká výzva a to ma privádza k financiám. Počula som Eh, niečo o schovávaní sa za správu. Mm, myslím si, že správa OECD bude naozaj veľmi užitočná, pretože nám načrtne ten kontext, v ktorom sa nachádzame, to, čo máme, čo máme, eh, eh, <clears throat> pokiaľ ide o finančné toky, súkromné verejné medzi rokmi 2011-2012 a súčasná správa OECD nám dá podobný obraz o finančných tokoch 2013 až 2014. A toto je veľmi dôležité, aby sme vedeli, kde sa dnes nachádzame, pokiaľ ide o finančné toky, verejné aj súkromné. A potom čo? A potom čo? Pretože je tu záväzok, ktorý nesmieme Eh, opominúť. A síce zabezpečiť 100 miliárd do roku 2020, ale my tam ešte nie sme, zatiaľ je to len asi 40 až 50 miliárd, ak zoberieme dokopy verejné aj súkromné financie. Takže, aby Paríž bol mílnikom a potrebujeme ešte veľa. Potrebujeme 100 miliard do roku 2020, očakávame správu. A čo môžeme očakávať e, na roky 2015, 16, 18? A naozaj Eh, tu sú finančné toky, ktoré sa dejú, pretože energetická efektívnosť, obnoviteľné energetické zdroje, to sú stále zaujímavejšie investície a kapitál plinie týmto smerom. Teda nie je eh, naivné očakávať eh, istú transparentnosť a dosiahnutie milníkov a dosiahnutie tých 100 miliard do roku 2020. A Samozrejme, toto nie je jednoduché, pretože finančné informácie a toky informácií prichádzajú z rôznych zdrojov, nie je to len jeden zdroj, takže je to naozaj ťažké, aby sme to všetko dali do jednej databázy, aby sme naozaj pripravili e, dohodu a aby sa dosiahli výsledky, aby sme dosiahli e, spolahlivé ucelené finančné informácie pred Parížom, na začiatku Paríža. Takže nemám pre vás ešte úplne konkrétnu odpoveď, ale len taký obraz o tom, ako pripravujeme politicky priateľnú a ambicióznu e, takú stanicu alebo databázu týchto informácií. E, prepáčte, ešte jedna otázka ako je vnímaná EÚ. To je moja obľúbená otázka, takže ako som na ňu mohla zabudnúť. EÚ je vnímaná ako nespochybniteľný líder vo všetkých možných aspektoch, teda EÚ je vnímaná veľmi, veľmi pozitívne. A to chcem zdôrazniť, e, najmä pokiaľ ide o rozvojové krajiny ako tie, ktoré veľmi hod, vysoko hodnotia tú úlohu, akú EÚ hrá ako tlačí a ťahá. A je tu vždy aj istá rovnováha medzi tým ťahaním a tlačením, ale práve tá vedúca úloha, to ťahanie je vysoko hodnotené rozvojovými krajinami. Samozrejme, rozvojové krajiny chcú viac, ale <clears throat> vnímajú EÚ e ako taký vzor a najmä preto, že EÚ už úspešne odčlenila HDP eh, od, eh, emis, od GHGS. Ďakujem pekne. A takže druhé kolo otázok. Poprosím kolegov, aby dodržali pridelený čas jednej minúty, pretože máme 18 žiadostí o slovo a slo- teraz dávam hneď slovo Ivovi Beletovi. A ďakujem, pán predseda. Dobrý deň, pani Figueres. Dve stručné otázky. V prvom rade vy ste hovorili o, o tom, že EÚ hrá skutočne vzorový e, príklad a spomenuli ste aj INDC záväzky a E, my sme videli, čo e, spôsobil systém ETS. Ako vnímate tento model a či sa môže e, aplikovať aj inde a či môže hrať ešte úlohu. A ešte som sa chcel spýtať na finančnú podporu. Spomenuli ste aj Indiu, dopravu, ale myslím si, že môže tu ísť aj o transfer technológií, a ešte jedna podotázka, pokiaľ ide o ICAO a neočakávame skorú dohodu. Ako pozeráte na offsetting, pokiaľ ide o medzinárodné lety? Ja um, ehm, obsetujem svoj let a tvo, stojí ma to 10 eur, ale myslíte si, že je to reálne, alebo je to utopia, je to scenár, ktorý by mohol byť reálny pred Parížom? Ďakujem, Žibadne. Pán predseda, pani výkonná tajomnička, ďakujem vám za to, že ste prišli a za vaše kvalitné odpovede kolegom, kde odznili všetky možné otázky. Ja som e, správodajcom Európskeho parlamentu za iniciatívny text. V tejto oblasti názov je Nová medzinárodná dohoda o klíme v Paríži a a teraz by som vám chcel veľmi stručne vysvetliť jednu z tých hlavných línií, aby som vám ukázal, že my ako európsky poslanci chceme byť súčasťou tejto ambície a tohto modelu, ktorý ste uviedli. A naozaj v našej správe my diskutujeme teraz o kompromisoch medzi rôznymi skupinami a nazdávame sa, že EÚ by mala o 40 E, mala do roku 2030 znížiť e, emisie skleníkových plynov. Mali by sme takisto mať e, sa snažiť dosiahnuť 40-percentnú energetickú účinnosť a mali by sme sa snažiť o úplné potlačenie emisí skleníkových plynov do roku 2050. A my skutočne ponúkame tieto 5-ročné záväzky, kde by bolo možné častejšie hodnotiť a prijímať e, také kroky, ktoré by boli v prospech boja proti klimatickým zmenám. Posledná otázka to sú financie a klíma. To je e, najdôležitejší prvok tejto dohody, tejto konferencie v Paríži koncom novembra. A ja tu by som skôr chcel naznačiť nejaké smery v oblasti inovácie a finančných príjmov, tak aby sme do roku 2020 týchto 100 miliárd dolárov za rok dosiahli. Thank you very much. Now... Ďakujem, teraz pán Duncan. Mm, ďakujem a hneď e, k téme. Ďakujem, že ste prišli. Eh, určite viete, čo sa stalo v Austrálii, niečo neočakávané. Eh, výmena vlády, ktorá prebehla tak rýchlo a to zrejme povedie aj eh, k zmene politík. Mm, nevieme, či sa z toho vyvinie niečo pozitívne smerom k klimatickej politike ale e, e, rád by som počul e, niečo k tomu, ako sa chystáte využiť túto zmenu vlády na zmenu politiky v oblasti klimatických zmien. A ešte jedna vec. Chcel som sa opýtať, či mm, máte aj nejaké poznatky k tejto téme. Pani Tormal. Pán Tormo, ďakujem, pán predseda. Počúvam tieto diskusie o klimatických zmenách a keď e, o nich hovoríme, máme zvyčajne dva prístupy. Jeden prístup chceme prinútiť členské štáty, aby niečo robili a druhý prístup je snažiť sa pochopiť, e, aký rozdiel to znamená na hlavu, pretože Eh, Fínsko má povedzme 5 miliónov obyvateľov, ale niekto má zase 5 eh, miliard a samozrejme aj dopad na životné prostredie je iný, eh, keď berieme do úvahy jednotlivé krajiny. A mne sa naozaj nepáči prístup, kde jedna, jeden scenár alebo jedna veľkosť má vyhovovať úplne všetkým. Ďakujem. Teraz e, pán Ek. Ďakujem, pán predseda. Aj e, vám ďakujem, pani Fegeres, že ste prišli medzi nás. E, naozaj obdivujem váš optimizmus, ale nezdielam ho. Mne sa zdá, že znižovanie emisí CO2 a dosiahnutie cieľa 2, 2 stupne do roku 2050 na jednej strane tu ide o akýsi dogmu rastu a kvadratúru. A potom je tu ešte ďalší problém, a o ňom sme už tiež veľakrát hovorili tu na tejto pôde. Máme tu teraz uh, 2 milióny tón produkciu mesa a FAO predpoveda, že sa to do roku 2050 zdvojnásobí a FAO s ohľadom na tieto emisie, ktoré produkuje produkcia mesa a polnohospodárstvo, čo chce FAO urobiť? Bude aj tento bod e, zaradený do diskusí a bude sa hovoriť o tejto téme, alebo sa táto téma jednoducho stratí, lebo meso tak dobre chutí, alebo sa naozaj nič e, nepoučíme? Ďakujem. Pán Javor. Ďakujem, pán predseda. Len tri rýchle otázky. Prvá súhlasím, že INDC sú ešte ďaleko od toho, aby sme dosiahli dvojstupňový cieľ. A moja otázka je, e, čo urobiť, aby sa zvýšila ambícia Parížského samitu, aby ste e, spomenuli aj prepojenie e, úsilia, ale to bude znamenať aj, aby sme neurobili nejaký krok vzad, ale čo urobiť, aby sme to úsilie urýchlili, posilnili. Druhá otázka sa týka ľudských práv. Ako môže OSN zabezpečiť, aby parížská konferencia prispela aj k ochrane ľudských práv a tretia otázka. Tieto rokovania nie sú izolované, prebiehajú rokovania o udržateľnom rozvoji prebiehajú aj na pôde OSN. Ako môžeme zabezpečiť harmóniu medzi SDG, teda udržateľnými cieľmi a e, klimatickými e, cieľmi a ako e, podporiť blahobyt udržateľným spôsobom. Ďakujem. Pani Evi. Ďakujem, pán predseda. Tu som. Aj ja mám otázku, ale na rozdiel od kolegu Beleta, ja pristupujem mm, tejto téme trošku z iného uhla. Tu ide o to, že sa môže stať, že ETS sa um, bude vnímať z nesprávneho uhla. ETS totižto v Európe, um, tento systém sa ukázal ako veľmi neúčinný, bol revidovaný a po štyroch rokoch vidíme, že je absolútne neefektívny na znižovanie emisí, ale na druhej strane európske podniky boli penalizované za jeho nedodržiavanie a núti ich v podstate aj k rôznym podvodným aktivitám. Takže toto je skutočne veľmi nešťastný systém, máme s ním veľmi nedobré skúsenosti. A moja otázka znie, ako vnímate tento systém a čo podľa vás nejaké nové systémy a schémy? Mohli by sme napríklad zdaňovať obsah uhlíka a to by bola možno efektívnejšia cesta. Ďalšia otázka, pani Dali. Ďakujem, pani Fugeres, že ste prišli medzi nás a mňa potešila vaša odpoveď, že EÚ je nespochybniteľným lídrom a že je pozitívne vnímaná, ale samozrejme sú tu aj niektoré oblasti, e, kde ešte e, máme isté pochybnosti, napríklad e, využívanie hnedého uhlia. Dnes viac než 10 emisí CO2 e, spôsobuje práve využívanie hnedého uhlia. A e, tu máme ešte veľké nedostatky, pokiaľ ide o plánovanie, schvalovanie a ďalšia téma um, sú európske krajiny, ktoré stále eh, štedro eh, dotujú budovanie uholných elektrární eh, v tretich krajinách a tie spôsobujú viac než 40 emisí CO2 globálne, pretože klimatické zmeny to nie je národný problém ani regionálny, to je globálny problém, takže krajiny nemôžu vyvážať znečistenie ovzdušia za hranice a pritom sa tváriť, že dodržiavajú svoje záväzky doma. Takže aký je váš názor na túto tému? Je tu ochota členských krajín riešiť aj tieto problémy? Ďakujem. A pani Višnevská. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážená pani, Výbor Envy, ktorý ho 10 dní hosťom hovorí stále, že Európska únia musí znížiť emisie o 40 do roku 2040, aby pripravila za dobrý základ pre rokovania v Paríži. Takže podľa vás, aký to bude mať globálny dopad, ak vezmeme do úvahy záväzky, pričom hlavní emitenti na seba vzali tieto záväzky, či bude musieť zredukovať emisie hlavne európske Európskej eh, únii, eh, pritom eh, Čína a Spojené štáty nebudú redukovať emisie rovnakým tempom. Že aký to bude mať teda vplyv, či potom bude to mať vplyv skutočný na tie celkové svetové emisie a či môžeme porovnať tie záväzky, ktoré potom prijali na seba tie zvyšné krajiny v porovnaní s ostatnými krajinami do konca tohto roku. Thank you very much. Ďakujem. Pán Federle. Ďakujem, pán predseda, a ďakujem aj e, pani Fjogeres za excelentné informácie o tom, ako pokračujú rokovania v tejto chvíli. A Pochádzam zo e, Švédska a e, pri tom, že Európa hrá, alebo Európska únia hrá úlohu lídra, môžem povedať, že Švédsko tiež hrá úlohu lídra. A otázka je, aké, čo by nás to stálo, keby sme robili nič, čo by to znamenalo pre verejné zdravie, verejné financie, pre uh, ničenie pôdy, ktorá môže byť produktívnou polnohospodárskou pôdou aby sme <clears throat> mali obraz o tom, čo je teraz v stávke, musíme eh, mať predstavu o dopadoch eh, globálne, regionálne a národne, keď hovoríme o investíciách správnym smerom. Eh, chceme vynakladať investície správnym smerom a nehovoriť len o nákladoch, a bolo to začiatkom 80. rokov, keď sme znížili eh, emisie a zároveň sme zvýšili HDP. Naše HDP rastie rýchlejšie než v EÚ. Pritom máme jedny z najnižších emisií. My to vnímame ako príležitosť, nové podniky, nové sektory, nové investície a ja by som chcel niečo také vidieť aj v novej diskusii, pretože ak neoddelíme um, otázku nákladov od e, tých prínosov a tu treba naozaj hovoriť o tých prínosoch, ako sú nové e, príležitosti, podnikateľské príležitosti, nové pracovné e, miesta. Ďakujem. Pani Toras. Ďakujem. Ďakujem, že ste sem prišli a ja by som chcela zdôrazniť jednu vec, o ktorej sa tu nehovorilo dostatočne, pretože keď hovoríme o boji proti klimatickým zmenám, musíme byť produktívni a musíme sa rýchlo o 180 stupňov otočiť. E, mali by sme začať používať spoločnú dopravu, aby sme zredukovali spotrebu energii a mali by sme spustiť demokratické riadenie sieti, lebo sa, mala by sa uznať všeobecná, e, všeobecná cena energie a mali by sme skoncovať e, s energetickou chudobou. Hlavná príčina klimatických e, zmien je spalovanie fosílnych palív a my nechceme byť komplicmi e, takého e, dravého drancovania planéty. Takisto tu nevyhovuje e, systém kúpy predaja, lebo to umožňuje e, tým, ktorí majú viac peniazy, kontaminovať viac. E, treba sa venovať otázkam spojených so zdravím občanov. Pre nás bojovať proti klimatickým zmenám je byť odvážny a spustiť také politiky, ktoré by viedli k ekonomickému zodpovednému rozvoju planéty. To sú všet, toto všetko sú naše cieľy. Keď sa na ne nezameriame, tak budeme len hovoriť. Thank you very much. Now, Miss Ďakujem a teraz pani Open. Ďakujem za veľmi, veľmi dobrú prezentáciu. Počula som o vás ehm, len dobré veci a naozaj som veľmi rada, že ste to teraz potvrdili, všetky tieto dobré reči a chýry, ktoré sa o vás šíria mnohí politici sa, e, tí, sa venujú tejto téme, ako keby sa dalo o prírode e, handrkovať, ale naozaj to tak nejde. My naozaj musíme povedať našim politikom, e, že o prírode sa nemôže len tak pristupovať kompromisne e, k prírode. Takže mohli by ste, nám, e, mohli by ste nás ubezpečiť, e, že naozaj sa nehovorí len o tých pozitívnych veciach za Európu, ale že je tu naozaj objektívne hodnotenie a že sa hovorí aj o tom, aké negatívne emisie spôsobuje priemysel. Teda potrebujeme mať reálny obraz. Potrebujeme mať aj takéto negatívne správy, potrebujeme mať e, spolahlivý a pravdivý obraz a naozaj potrebujeme mať istotu, že máme tu realistický kontext a z neho vychádzame. Ďakujem. E, ďakujem. Kristina Figueres e, je vítaná vždy pred e, konferenciou, stretli sme sa viackrát a vždy ste boli optimistická a teraz ste povedali, že COP sa pripravuje bez drám a realisticky. E, lebo ja som už chcel dokonca e, otvoriť flašu šampanského, a chcel som sa spýtať, či si máme objednať hotel od piatku do uh, soboty alebo až do nedele. Bolo by dobre, keby sme skončili už v piatok večer, alebo dobre, tak um, dúfam, že sa nám to podarí ukončiť do soboty rána alebo soboty večera. Ak sa to podarí, ja tú flašu šampanského otvorím. Ambícia teda je, aby sme boli klimaticky neutrálni v druhej polovičke storočia, teda 2100, ale máme nejaký cieľ pre 2050. EU e navrhla 60-percentné zníženie. Vieme, že Číňania s tým veľmi nesúhlasia, ale máme nejaké konkrétne e, ciele, ktoré sa dostanú konkrétne do textu. A pokiaľ ide o financie, to je asi tá posledná otázka, e, ktorú bude treba vyriešiť zo štvrtka na piatok alebo z piatka na sobotu. Tá e, suma 100 miliard, e, to bude veľmi zložité zaviazať sa k tejto sume po roku 2020. Je tu niečo medzi celkovým konceptom financovania verejných, pokiaľ ide o verejné a súkromné financie aj po roku 2020, možno 2030. Ďakujem. Seb Dance. Ďakujem, pán predseda. Pani Fugierec, ďakujem za to, že ste dnes medzi nás prišli. A som veľmi rád, že e, som videl vaše zanietenie v Líme a to ako usilovne pracujete na tejto mimoriadnej úlohe a nie je nejaký náznak toho, že by ste pracovali menej oduševnenie. Takže ďakujem, že ste prišli a oznámili nám o tom, aké sú ďalšie kroky. Mm. Mm, spoločne Potrebujeme systém, ktorý bude skôr povzbudzovať e, e, ale rôzne krajiny majú rôzne režimy, v akých pracujú a môžu pracovať e, mimovládne organizácie a ďalší aktéry a vyvíjať tlak na vlády a hovorilo sa aj o ľudských právach s ohľadom na konferenciu v Cancúne. A existuje nejaký nástroj, ktorý by mohol monitorovať súlad e, so záväzkami, e, nejaké monitorovacie pro nástroje. Existuje niečo, čo by umožnilo e, tým mimovládnym organizáciám vyvíjať tlak na vlády a kontrolovať, či vlády dodržiavajú záväzky. Ďakujem, pani Charistia Pans. Ďakujem, pán predseda. Vítajte, pani Figueres. Ja by som e, chcel mať trochu viac informácií a konkrétnejších o dvoch počiatočných bodoch. Poprvé, kľúčová finančná podpora rozprojových rozvojových krajín a ja si myslím, že EÚ by v oblasti rozvojovej spolupráce mohla urobiť veľa viac aj v rámci svojej vonkajšej politiky. Mala by byť solidárnejšia, spravodlivejšia, koherentnejšia, efektívnejšia. Hovorím koherentná, lebo v niektorých členských štátoch investície do obnoviteľných zdrojov namiesto toho, aby sa zvyšovali, E, klesajú. Chcel by som vedieť, v akom bode je tento proces konkrétne, aké sú reálne očakávania v tomto bode. A pokiaľ ide o neštátne inštitúcie, je dobre uznávať ich prí, prínos, ako ste zdôraznili, ale chcel by som vedieť, či ste spokojná s úlohou, ktorú v tomto procese zohrávajú, alebo či by mohli mať dôležitejšiu úlohu aj viac rozhodovacej právomoci na všetkých úrovniach, aby sme dospeli e, k dohode. Ďakujem. Pán Brennan. Thank you, Chair. Um, it's great that... Ďakujem pekne, je to veľmi fajn, že ste tu prišli. Neviem, či niekto spomenul lesy už dnes popoludní. Uh, Myslím, lesy hrajú veľmi dôležitú úlohu v sebe e, na juhu, pretože pohľucujú e, emisie aj v Európskej únii 10 e, našich emisí vlastne pohltia naše lesy. A čo, nedávno sme zistili, sme diskutovali o stratégie zalesňovania tu v Európe a že je treba zvýšiť e, krytie lesmi, ale nie je to žiadne záväzne číslo, ani nemáme nejaké konkrétne, ale určite využitie e, lesníctva, takisto aj využívania viac dreva v stavebníctve, to by mohlo byť určite medzi cieľmi a podobne aj na juhu. Zase je dôležité, aby sa nedochádzalo k výrubu dreva nekontrolovanému a takisto je E, je treba podporiť ich e, tropické lesy a nie ich vyrubovať e, v týchto krajinách. Možno by Nemecko mohlo urobiť nejaký projekt s Bolíviou, aby ne, ne vyrubovali stromy. Spojené kráľovstvo by mohlo s Paraguajom robiť twinningový projekt a podobne, ale my, pretože si myslím, že lesy hrajú kľúčovú úlohu. Ďakujem. teda ďakujem pekne. A posledný, kol, poslednou kolegyňou je pani Kadenbach. Slečna Kadenbach, e, keď e, e, som veľmi chcem počuť odpovede vaše, na vaše otázky a keďže viem, že máte už iba 11 minút, tak ja sa poteším, keď zodpoviete na tie otázky, ktoré odzneli a ja svoju nepridávam. Ďakujem pekne, to je veľmi dôležitá časť e, e, disk diskusie, bo ani Figueres môže odpovedať na tieto otázky. Neviem, ako to všetko mám zvládnuť za 11 minút. Dávate všetko to, tak, vždycky všetkým hosťom tak, e, tak málo času, alebo ako to funguje tu inokedy. Nemáte tu veľmi dobrú, respektíve máte veľmi tvrdú disciplínu. Kde mám začať teda? Začala by som e, množstvom otázok, ktorých treba vyriešiť. Začať nám od financií Určite je, momentálne existuje globálne eh, vyhľadávanie inovatívnych nástrojov, ktorých eh, účelom by mohlo byť e, od, znižiť riziko investícií alebo ako zvýšiť e, verejné zdroje, ktorých je stále menej a menej, aby e, podporili alebo aby znížili riziko verejného sektora. A naozaj je to veľmi koncentrovaný spôsob hľadania vlád, ale aj zo strany bank, to, ako by sa toto dalo vyriešiť. Jedna z vecí, pre to, že už odo mňa pýtali aj príklad inovatívneho myslenia, je aj keď to všetko multilaterálne vývod, vý, vývoj, e, podarilo sa im vyvinúť e, prostriedky 500 miliónov, ako vlastne zabezpečiť bankovým efektom rozšírenie portfólia pre tie krajiny, ktoré majú záujem o, o pre, operáciu, ktorá súvisí s e, zmierňovaním zmeny klímy. Je to niečo, čo doteraz ešte nefungovalo nikdy. Boli tu síce aj tie zelené dlhopisy a podobné finančné nástroje, ktoré vznikajú, ale je tu obrovská voľa nájsť niečo, čo by zabezpečilo dostatočné financovanie vrátanie lesov. Takže financovanie lesov je veľmi eh, jednou, jedno z prvých bodov programu a je to určite aj potvrdené tou, tou norskou dohodou e, s rozvojovou krajinou, ale musí to byť potom postavené na báze výkonu, čiže budú musieť vlastne platiť za výsledky, čiže to bude financovanie na báze výsledkov, čo je zrejme dobrý nápad, pretože v prípade lesov to je veľmi komplikovaná oblasť, ale e, to, čo je veľmi dôležité, je kritické pre sever aj pre juh. Takže ak niečo, ja si myslím, že tu je jedna z oblastí, kde došlo k najväčšiemu pokroku v globálnom chápaní v porozumenie, že ako bude fungovať takéto, e, takéto, e, takéto operácie a ako sa to bude financovať. Tu sú dobré správy. Už e, nemáme zase také dobré správy o tom, ako sa to bude financovať po 2020 a keď budete mať nejaký nápad v Európskej únii, momentálne ide o to, ako sa nám podarí dosiahnuť 100 miliard um, ale to financovanie po 2020 zatiaľ nie máme na stole s takým cieľom, aký by sme chceli, čiže bolo by treba podporiť tento smer, pretože čo, dostaneme do, do 2020 a tam čo, tam sa to skončí, nie, to musí pokračovať ďalej. A, e, takže pod, budem, podporím alebo oceníme vašu podporu v tom. Ďalej INDC, teda tie národné e, ciele, ktoré krajiny chcú podstúpiť a verím tomu, že aj naozaj sa zvýšia e, z jednoduchého dôvodu, že predstavujú národné záujmy. Nikto nikoho nenúči, aby dal niečo do INDC, čo nie je v záujme danej krajiny. A ako vieme, e, nie je silnejší väčší e, stimul než e, samotná e, vôľa krajiny a takže veríme, že to sa implementovať bude, pretože z národnej perspektívy vlastne to prináša aj globálny prínos a je to vnímané tento pokrytie alebo to, to, to prekrývanie medzi národným záujmom a národnými okolnostiami a globálnou no, agendou, to je práve to, uh, to na tom najkrajšie, čo tlačí túto agendu vpred a to nebolo predtým na stole. Úplne súhlasím s tým pánom, ktorý povedal, že som alergický na to, že všetkým pasuje jedno, jedna veľkosť, vonkoncom to tak nefunguje, v žiadnom prípade to, čo sa deje tu, nemusí fungovať inde, je tu potrebná absolútna flexibilita, tá musí byť aj v Parížskej dohode najdôležitejšie bude teda reporting a sledovanie, monitorovanie e, situácie tých programov, do, do ktorých sa zúčastnia, ku ktorým sa zaviažú krajiny v Parížskej dohode. Ďalej Čína, áno, 2030 pre emisie, ale 2020 pre um, uhlie. Keby ste sa ma boli pýtali pred rokom, že či by Čína bola ochotná znižiť uhlie, aby som povedala určite nie. Ale oni už oznámili, že naozaj budú znižovať spotrebu uhlia už od roku 2020 a už údaje z minulého roku ukazujú, že už znižila sa spotreba Číny, spotreba uhlia. Isté je to aj ich záujem, ich záujem o zdravie Takže meso nebude zahrnuté. Toto je už e, štruktúra, ktorá má 70 poschodí, na čom sa pracovalo celé 10 ročia, takže aj v prípade energetiky, čo je jadrom Pážskej dohody, nebude, spomenutá, e, nebude spomenutá nejaká konkrétna e, technológia, a nebude ani takisto spomínať meso. Myslím, že to bude e, boj, v ktorom budeme musieť pokračovať ďalej. A tri otázky. Aha, vy ste položili otázky. A vy ste teraz tu pri mne. Čiže otázka je, že prečo vlastne je to konečný cieľ dôležitý, pretože keď chceme zistiť, e, e, že aký je ten smer, e, musíme, musí nám byť jasné, že kam sa chceme dostať. Potrebujeme k tomu trošku politického hnutia, ale je nám jasné. A ak ja by som, jedna, jedna vec, ktorú by som tu chcela zdôrazniť, je dosiahnuť tú Um, v tú finančnú, ten finančný cieľ ľudské práva, je tu zoznam, pretože myslím, že tu rôzne otázky v budúcich generácií a podobne, všetko toto budú také e, vodiace svetla pre veľký obraz, nebude tam veľa detajlov, ale celková dohoda bude riadená týmito princípmi ľudských práv, pretože to bude e, stáť nad všetkým. A ako budeme koordinovať SDG, v podstate sme veľmi spokojní s e, konečným textom o SDG, jednak z hľadiska klímy, ale aj z hľadiska energie, les, vlastníctva, to priamo napájame na klímu a myslíme si taktiež, že budú schopní spolupracovať a podporovať sa navzájom. Spoločné ciele a financovanie, no som si istá, že všetci si uvedomujete tú skutočnosť, že stále viac a viac komerčných bank, aj určite to sú banky, ktoré sú na multilaterálnej úrovni, podporujú vlastne od už od, nie sú ochotné financovať uhlie. A to vlastne je taká, taký vývoj za posledných 12 až 18 mesiacov. To je taký trend, ktorý môžeme privítať, pretože znižovanie fosilných palív to musí byť e, trvalý cieľ. Ďalej, myslím si, že je dôležité povedať, že e, či niektoré krajiny teda e, nie sú, ne, nenasledujú tie hlavné a máme tu 62 krajín, ktoré by tam chceli ho, aj keď sú a mnohé z nich sú veľkými e, prispievateľmi a oni takisto sa budú snažiť prispieť riešeniu. Vo veľkej miery súhlasím s so švedskou pripomienkou, ktorá sa týka využitia príležitosti. E, aby sme toto použili vlastne ako tému. Stále hovoríme o tom nákladoch e, zmeny klímy a sme sa snažili zmeniť e, to, aby sa o tom hovorilo opačne. Nie negatívne, ale pozitívne spôsob, akým sa o tom hovorí, aby sme už nehovorili len stále o, vlastne, len o negatívnych dopadoch. Predseda, um, kolegovia, stále viac a viac vás prichádza na hlasovanie, ale chcel by som vás požiadať, aby ste um, to urobili v tichosti, pretože máme pred sebou ešte niekoľko zaujímavých otázok na zodpovedanie a väčšina z nás má o ne veľký záujem. Rečnička, ja budem veľmi stručná. Ciele na rok 2050, áno, IPCC, medzinárodný panel bol jednoznačný z hľadiska toho, aké majú byť ciele do roku 2050 globálne. E, rozlišil to na rozvojové a rozvinuté krajiny, takže tí 2050, 2030 to sú veľmi dôležité krátkodobé ciele na ktorý chceme zabúdať. Okrem toho IPCC e, skúmal, čo urobili UNIP e, z hľadiska e, uhlíkovej neutrality s tým, že keď sa, bude, že sa bude, budú počítať CO2 emisie a um, uhlíkové emisie osobitne, čo tiež je, sú, sú, je návrh UNEPu. A ešte dva body, už um, súlad je v procese prezverovania, teda sa, o tom sa takisto veľmi intenzívne diskutuje, ale to je vec, ktorá možno um, ehm, pôjde žiadať, aby jednotlivé vlády boli zodpovedné, vzájomne boli zodpovedné a aby poskyt isto aj, sa, aj mimovládne organizácie budú musieť byť, držať svoju, sa držať svojej zodpovednosti a ešte by som sa chcela vyjadriť mimovládnym organizáciám. Áno, majú veľmi dôležitú úlohu. To je taká úloha, e, voči, i keď mnohé krajiny nie sú až tak veľmi otvorené takýmto hnutiam, ale trošku sa situácia zmenila za posledných 12 až 18 mesiacov a budeme musieť mať e, dosiahnuť e, nejaký dobrý výsledok aj z tohto v Paríži. Thank you very much, Ms. Predseda, ďakujem pekne pani Figueres. A ja myslím, že v mene celého výboru vám môžeme zaželať eh, úspešný eh, rokovania. Tiež by som vám chcel zablahoželať za to, že ste nám odpovedali na otázky, aj že ste dodržali väčšinský čas za 11 minút. Ďakujem pekne, veľa šťastia. Teraz dvominútová krátka prestávka a budeme potom pokračovať eh, v hlasovaní. Okay, dear colleagues, we start the voting. Uh... kolegovia, začíname s hlasovaním. Prvý bod je námietka podľa článku 106, predlženie obdobia eh, schválenia účinnej látky glyfozát. Máme tu žiadosť od ALDE na 20 sekúnd. Nech sa páči, vyjadrite sa. Ďakujem, pán predseda. Dovolte mi, prosím, aby som teda zdôraznil, že Alde sa súčasná situácia ohľadne glyfosátu nepáči. Komisia vedela, že toto predl- táto predlžená lehota skončí tento rok a napriek tomu neprijali žiadne rozhodnutie. Budúce rozhodnutia o glyfosáte by sa mali zakladať na údajoch a schváleniach. Je to taká klasická hlava 22. Máme tu tých dodatočných 6 mesiacov, ale nič ďalšie e, nebudeme schválovať. Ďakujem, ďakujem. Pán Gerbrandia, teraz GUE, pani Konečná. Ďakujem, pán predsedajúci. Dovolte mi, aby som vás požiadala o to, aby sme o tejto námietke hlasovali ja si myslím, že nemusíme tu robiť politické obhajoby e, nášho hlasovania. E, veľa kolegov tento dokument nepodpísalo, lebo tu neboli prítomní alebo mali malé výhrady, ale myslím si, že by bolo fér v takejto e, závažnej veci, aby sme vedeli, aká silná je podpora a aby si každý mohol stáť za svojim názorom a nemusel sa skrývať za svoje stanoviskami. Ďakujem, pani Konečná. Podľa pravidel potrebujete štvrtinu členov, e, ktorí e, by to mali schváliť. E, podporíte teraz žiadosť GUE. Tí, ktorí podporujete žiadosť GUE, prosím, hlasujte áno. bude. I close. Každý hlasoval. Zamietnuté. More than one fourth of the committee. To znamená, že viac ako jeden požiadal e, túto, podporil túto požiadavku, takže budeme mať menovité hlasovanie o glyfosátoch. Teraz budeme hlasovať o o návrhu uznesenia samotnom. To je elektronické hlasovanie menovité. Hlasujte teraz. Otváram hlasovanie. Everybody has voted. Hlasoval každý. Koniec hlasovania. Zamietnuté. prejdeme ďalšej téme emisné typ, limity a typové schvalovanie e, pre stroje mimo ciest. Hlasujte. Mám tu ešte oznámenie. Pokiaľ ide o pozmeňujúci návrh 68, je tam malá chyba. V hlasovacom zozname je tam uvedené, že ak bude prijatý kompromis 3, potom nebude sa hlasovať o pozmeňujúcom návrhu číslo 68, ale to je chyba. Aj keď bude prijatý kompromis 3, bude sa hlasovať aj tak o 68. Takže môžeme hlasovať článok 1, 80 pána Eka, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 81, to je lingvistická zmena, o tomto nehlasujeme, 82, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal? Dobre, overíme elektronicky. Otváram hlasovanie. Hlasoval každý. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Podmenujúci návrh 83. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Prakticky podobný výsledok ako predtým. 84. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 85. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 86. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 88, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Zamietnutý 89, týmto vypadáva, bol stiahnutý 90, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Zamietnutá. Pozrieme sa na číslo 4, kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal? Dobre, hovoríme to. Otváram elektronické hlasovanie. Koniec hlasovania. Bolo to prijaté. 92 za. To je proti. To sa zdržal. Prijaté spolu s 91, tie sú identické, kto je za? Neprepašte, tie vypadávajú, sa aspoň nie predseda. Musím sa naučiť, ako sa tu na predseda. 39, 34 sú identické. Nie, 93 a 94. Sľubujem, aby sa na budúce to bude lepšie. Čiže 93, 94, o nich hlasujeme spoločne. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 95, kto je za? Nie, bolo to zamietnuté. Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 6, imko 9 spolu. to je za? to je proti? to sa zdržalo. Prijaté. 96, to je za. To je proti. To sa zdržalo. Overíme. Otváram hlasovanie. 96. Koniec hlasovania zamietnuté 97 a 98 unblock. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté 99 teda vypadlo 102. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? zamietnuté. Čiže zvanem hlasovanie o 102. Koniec hlasovania. Stálo to za overenie, pretože toto je prijaté o jeden hlas. Stovka, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Overíme. Elektronicky hlasujte teraz o stovke. Koniec hlasovania. A o jedno je to prijaté. O jeden hlas. Kompromis 5. To je za. To je proti. To sa zdržal. Prijaté. 9 a 110 sú identické, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 111, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Desiatka, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutá. Kompromis 6, kto je za? je proti, kto sa zdržal, prijatá. Prijatý imko 15, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Dobre, hovoríme elektronicky, imko 15, otváram hlasovanie teraz. Koniec hlasovania. Prijaté. 115, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Budeme ešte raz elektronicky. Otváram hlasovanie, koniec hlasovania, zamietnuté. Imko 16. Kto je za? Pozmeňujúci návrh 115 bol odmietnutý, takže musíme hlasovať o IMKO 16. Kto je za? Kto sa zdržal? Prijaté. IMKO 17. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Overíme si to. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Simko 18, to je za. To je proti. Zazdržal. Prijatý. 116, kto je za? to je proti? Zazdržal. Zamietnutý. 117, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 118. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Overíme. Otváram hlasovanie poznáme sa číslo 118. Koniec hlasovania zamietnuté. Kompromis 7, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 12, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Overme. Pozmeňujúci návrh 12. Elektronicky overíme. Koniec hlasovania. Prijaté. Máte pravdu. Mali ste pravdu. Poznujúci návrh 13, ale prosím, dvíhajte ruky, pretože nie je jasné, za čo hlasujete. 13, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 126, to je za? Proti? Kto sa zdržal? Overíme. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté 127. To je za. To je proti. To sa zdržal. Zamietnuté Takže overme to. 127. Áno. Elektronicky. Koniec hlasovania. Zamietnutý. 128. Kto je za? Kto je proti? Kto sa držal zamietnuté, takže si to overme. 128. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Rovnosť hlasov za aj proti znamená zamietnuté. 129. Imko 19 sú identické. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 130. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Kontrola. Dobre. 130 elektronicky hlasujeme, otváram hlasovanie teraz. Koniec hlasovania. Máte pravdu, bolo to zamietnuté. Sto tridsať jeden. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Namietnuté. To je proti. E, to je, to je proti. 132. Kto sa zdržal? Namietnuté. Overíme si to. Elektronické hlasovanie 132. Vote is closed. Oh. Rejected. 133 in 133 kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 134, nebudeme hlasovať. 135, za, proti, zdržali sa, prijatí. 136 nehlasujeme. Inko 20, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutí. To bolo jasné, ale keď chcete, môžeme to overiť. E, otváram elektronické hlasovanie. Končím elektronické hlasovanie. Zamietnutý. Návrh 14. Za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Návrh 15. Za proti, Áno, hlasujeme o 15, lebo 14 nebola zamietnutá. 14 bola prijatá, takže musíme hlasovať o pozmeňovacom návrhu 15. Takže znova hlasujte o 15, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. Inko 21 za, proti, zdržali sa, prijatý. Návrh 141, 52, 37, 38, 39, 114, 136, 137. Budeme hlasovať v bloku. Kto je za? Proti? Zdržali sa? prijatý. Kompromis 8, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 9, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Pozmenujúci návrh 18, výmko 23, tie sú identické, kto je za, proti, držali sa, prijatí. Imko 24, za, proti, zdržali sa. Overíme. Inko 24, elektronické hlasovanie otváram. The vote is closed. Rejected. Zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 19, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. 161, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. 162, kto je za? Kto je proti? kto sa zdržal, zamietnutý. Imko 25 za, proti, zdržali sa. Myslím, že je prijatý, ale overme si to. Imko 25, elektronické hlasovanie. Končím hlasovanie, zamietnutý. Imko 163, kto je za, proti, zdržal sa, znova si to overíme, 163. closed. Končím hlasovanie. Prijatý. 164 a 165 to sú identické pozmeňujúce návrhy. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatí. 20 a, 2, a Inko 26 blok. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijatý. Návrh 21 a IMKO nie. Pozmenujúci návrh 21. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatí. IMKO 27 plus návrh 24 za, proti, zdržali sa, prijatí. Pozmenujúci návrh 164, 166 eh, za, proti, zdržali sa, Overíme si to. 166. Otváram hlasovanie. Končím. Zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 23. Za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Návrh 167. <clears throat> Za. Proti zdržali sa, overíme si to. Otváram hlasovanie 167. Končíme hlasovanie. Zamietnutý. the most important moment. <laughs> Prišiel v tej najdôležitejšej chvíli náš pán predseda. Okay, 168. 168 za, proti, kto sa zdržal, zamietnutý. Overme si to. 168, elektronické hlasovanie. Končíme hlasovanie. Končíme hlasovanie. Zamietnutý. Pozmenujúci návrh 24 a IMKO 30, kto je za? proti, zdržali sa, prijatí. 169, 25 a 31, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. <clears throat> Pozmejúci návrh 8 a 103, 104, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Imko 32 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 171 za, proti, zdržali sa. Overíme si to. 171 elektronické hlasovanie otváram. Hlasovanie je ukončené. Prijatý. Ledva, ale prijatý. Inko 33. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 26 a Imko 34 identické, kto je za, proti zdržali sa, prijatí. 172, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 27, 173 a IMKO 35, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. 174, 175, eh, hlasujeme v bloku za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 176, kto je za? Zamietnutý. Imko 36, proti, zdržali sa, zamietnutý. Overíme si to. IMCO 36, elektronická kontrola, otváram hlasovanie. Končíme hlasovanie. Prijatý. Tak poďte sem a môžete byť mojimi očami. Kompromis 10, kto je za? Proti? Zdržali sa? prijatí, Pozmenujúci návrh 29 a IMKO 38, identické návrhy, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. 101. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. Návrh. Nie. Imko 10. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Zamietnutý. Návrh 192. Kto je za? Proti? zdržali sa zamietnutí 195, skontrolujeme 192, e, elektronické hlasovanie teraz. Uzatváram hlasovanie. Zamietnutý. 195, kto je za? Proti? Zdržal sa? myslím, že je prijatý, ale preverme si to. Takže 195, návrh 195, hlasujte. Končíme hlasovanie. Zamietnutý. Návrh 196, 197 a 198. Hlasujeme v bloku. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. 199 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Pozmeňujúci návrh 200, 201, 205. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutí. 202, 203, 204 a IMCO 39 sú identické návrhy. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté, myslím. Ale skontrolujme si to, kým pán uh, Gardini, aby mal pán Gardini lepší pocit. Uzatváram hlasovanie. Zamietnutý. 206, 207, 208 a IMKO 40 spolu. Kto je za? Kto proti? Zdržali sa? Zamietnutý. Návrh 209. Kto je za? Proti? zdržali sa, zamietnutý. Návrh 30, kto je za? Zdvihnite prosím ruky. Kto je proti? Kto sa zdržal? Preveríme si to. Čiže pozmeňujúci návrh 30, hlasujte. Konec hlasovania. prijatý. Ale keď ste dvíhali ruky, nebolo to také jasné. Alebo ste možno zmenili názor, kým ste dvíhali ruky. Článok 57. Tu je ústny pozmenujúci návrh. Sú nejaké námietky? Ak nie, tak e, kto je za tento ústny pozmeňujúci návrh, kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 213. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 214 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Kompromis 12, kto za, proti, zdržali sa, prijatí. Kompromis 11 za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Kompromis 14 za, proti, zdržali sa. Preveríme si to. Myslím, že to bolo zamietnuté, ale preveríme si to. Otváram elektronické hlasovanie. Končíme hlasovanie. Návrh bol prijatý. No je lepšie si to overiť. Kompromis 15 za, proti, To sa zdržal. Rovnaká väčšina ako predtým, takže návrh bol prijatý. Ale ak chcete, preveríme to. Kompromis 15, elektronické hlasovanie. Končíme hlasovanie prijatý. Kompromis 225, kto je za? To nie je kompromis, pozmenujúci návrh, samozrejme. Bolo by príjemné mať 220 kompromisov, ale je to pozmenujúci návrh. 225, e, kto je za? Proti? Držali sa? Preveríme to. Nie kompromis, pozmenujúci návrh 225. Hlasujte. Elektronické hlasovanie bolo otvorené. Teraz zatvárame hlasovanie. Návrh bol zamietnutý. Kompromis 13. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. Pozmenujúci návrh 231, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 232, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 230 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Preveríme to. 230. Návrh pani Kadenbach. Elektronické hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnutý. Pozmenujúci návrh 233, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Kompromis 16. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Preveríme to. Kompromis 16. <clears throat> Otváram hlasovanie. Kompromis 16. Končíme hlasovanie. zamietnutý. Takže kompromis bol zamietnutý, takže sa musíme pozrieť e, na návrhy 134 e, a IMKO 44, kto je za, kto proti, zdržali sa, zamietnuté 200. No dobre, preveríme to. Otváram hlasovanie. Končíme. Zamietnutý. Teraz mi oči slúžili dobre. 236, kto je za? Proti? Zdržali sa. Zamietnutý. Návrh 41 za? Proti? Zdržali sa kontrolujeme návrh 41. Otvorím hlasovanie. Končíme hlasovanie. Zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 235. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. Kompromis 17. Kto je za? Proti? Držali sa, zamietnutí. Ale lepšie bude skontrolovať to. Kompromis 17. Kontrola. Končíme hlasovanie. Zamietnutý. Mal som pravdu. Takže musíme hlasovať o jednotlivých pozmeňujúcich návrhoch. 240, IMKO 44 spolu. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. 42 za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. 239. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. 238 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Kompromis 18, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Takže budeme musieť hlasovať o pozmenujúcich návrhoch. 237, kto je za? Nie, v bloku, čiže 237, 30, 241 a 266 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 242 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 243 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Podmenujúci návrh 244 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 244 budeme kontrolovať. Hlasujte. Elektronické hlasovanie je ukončené. Zamietnutý. 245 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 248 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 247 za, proti, zdržali sa, preveríme, 247. Končíme hlasovanie. Zamietnutý. 246 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 249 a 250, 251, 252, 3, 4, 5, 6 a 257. Nie, 256 je posledný v tomto bloku za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 272, 257. Takže 257, preveríme si to. Končíme hlasovanie. Zamietnutý. 258 a 259 za, proti, zdržali sa, skontrolujeme. 258, 259, kontrola. Končíme hlasovanie. Zamietnuté. 260 za, proti, zdržali sa zamietnutý návrh 261 za, proti, zdržali sa zamietnutý 262 za, proti, zdržali sa zamietnutý 263 200, za, proti, zdržali sa zamietnutý 264 za, proti, zdržali sa, zamietnutý, 265 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. ...43 a 268 spolu za, proti, zdržali sa, zamietnutí, 269 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 267 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 44 a 270 za, za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 271 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 272 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Úvodné ustanovenia. 1. E, pozmeňujúci návrh 45. Kto za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutí. Kompromis 4. Za? Proti? Zdržali sa? Prijatí. Poznajúci návrh 48 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Kompromis 1. Za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Imko 2. Za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 211 za, proti, zdržali sa prijatí. 53 za, proti, zdržali sa prijatí. 54 budeme hlasovať oddelenie. Prvá časť, kto za, proti, zdržali sa prijatí. Druhá časť, za, proti, zdržali sa. Preveríme si druhú časť pozmeňujúceho návrhu 54. Končíme hlasovanie. Zamietnutý. A tretia časť, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. 55 za, proti, zdržali sa, skontrolujeme to. 55. -ka. Končíme hlasovanie. <clears throat> Zamietnutý. 56 a imko 3 spolu. Nie nie, úvodné ustanovenie, ale samostatne 56, kto je za, vyhnite ruky, proti, zdržali sa, ešte je to nejasné, preveríme si to, 56, elektronické hlasovanie je otvorené, zatvorené, zamietnutý, Inko 3, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Návrh 57 za, proti, zdržali sa, kontrolujeme to, 57. Končíme hlasovanie. Zamieta sa. Veľmi tesný výsledok, ťažko sa rozhoduje. Kompromis 2 za, kto je proti, zdržali sa, prijalo sa. Návrh 59 za, proti, zdržali sa, prijatý. Návrh 60 za, proti, Zdržali sa? Znovu overíme si to. Zdá sa mi to tesné. Končíme hlasovanie. Zamieta sa. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa, prijalo, prijímame. 61, nič, 62 za, proti, zdržali sa, príjma sa. Návrh 63, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijatý návrh. A teraz 68. Musíme o nej hlasovať. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Musíme si to skontrolovať. Takže otváram elektronické hlasovanie k návrhu 68. Končíme hlasovanie. Zamieta sa. Návrh 70. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Znovu musíme si to skontrolovať. Končíme hlasovanie. Zamieta sa. 71 za. Proti. Zdržali sa Myslím, že je zamietnutý. 72 za, proti, zdržali sa, návrh je prijatý. <clears throat> návrh 74 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Imko 4, kto je za, proti, kto sa zdržal, prijatý návrh 1 a 76, kto je za, proti, zdržal sa, za, e, prijatý. 77, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 78, za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Imko 6, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. Návrh 2, za, proti, zdržali sa, prijatý. Návrh nakoniec hlasovanie k pozmenenému návrhu. Elektronické hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie prijatý. A teraz budeme hlasovať o návrhu legislatívneho uznesenia. Otvárame elektronické hlasovanie. The vote is closed. Končíme hlasovanie. Prijatý. A nakoniec rozhodnutie o začatí medziinstitucionálneho rokovania, elektronické hlasovanie teraz. The vote is closed. Hlasovanie je ukončené. Prijímame. Congratulations to the rapporteur. Blahoželám spravodajcovi spravodajkyni. A opätovne dávam predsednícke kreslo pánovi predsedovi Laviovi. Now we can uh, start. A teraz začneme hlasovanie správa Belet. Energetická únia a kto je za kompromis 1, kto je proti. Zdržali sa prijatý kompromis 6, kto je za, proti zdržali sa prijatí. A teraz budeme hlasovať o pozmenujúcom návrhu jedna kolegu Žibak za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Pozmenujúci návrh 12 za, proti, zdržali sa, prijatý 13 za, proti, zdržali sa, zamietnutý Kompromis 7 za, proti, zdržali sa prijatí 15 za, proti, zdržali sa zamietnutí 17 za, proti, zdržali sa prijatí 18 za, proti, zdržali sa prijatí 19 za, proti, strežali sa zamietnutí, 20 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 21 za, proti, zdržali sa prijatí, 22 za, proti, zdržali sa zamietnutí, Kompromis 2 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmenujúci návrh 57 Fielner za, proti, zdržali sa, zamietnutý Kompromis 8, kto je za, proti, zdržali sa, prijatí. Pozmeňujúci návrh 80, Gerbrandy, kto je za, proti, zdržali sa, prijatí. Pozmenujúci návrh 82 za, proti, zdržali sa, prijatý. 83 za, proti, zdržali sa prijatí. 84 za, proti, zdržali sa prijatí. 86 za, proti, skontrolujeme elektronicky. Všetci ste hlasovali. Končím hlasovanie prijatý. Pozmenujúci návrh 91 Peter za, proti, zdržali sa prijatí, kompromis 9 za, proti, zdržali sa prijatí, pozmenujúci návrh 107 Balas, kto je za, proti, zdržali sa prijatí, 108 za, proti, zdržali sa. Kontrolujeme elektronicky. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie, prijatý. Budeme hlasovať o pozmenujúcom návrhu 109 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 3, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeniaci návrh 127 za, proti, zdržali sa. Skontrolujeme elektronicky. Všetci hlasovali? Končím hlasovanie. prijatý. Kompromis 4. Kto je za? Proti? Zdržali sa? prijatý. 137 za, proti, stržali sa prijatí. 141 za, proti, stržali sa prijatí. 144 za, proti, stržali sa zamietnutí. 146 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 148 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 147 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 145 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 149, kto je za, proti, zdržali sa, prijatí, 150 za, proti, zdržali sa, prijatí, 151 za, proti, zdržali sa, prijatí, 152 za, proti, zdržali sa, prijatí, 153 za, proti, zdržali sa, Kontrolujeme si elektronicky. Otváram hlasovanie. Všetci odhlasovali. Končím hlasovanie. Prijatý. 154, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí. 155 za, proti, zdržali sa prijatí. 156 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 157 za, proti, zdržali sa prijatí. 158 za, proti, zdržali sa, prijatí, 159 za, proti, zdržali sa, prijatí. 170 Fielner za, proti, zdržali sa zamietnutí 171 za, proti, zdržali sa, overíme si elektronicky. Prijatý 172, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutý 173 za, proti, zdržali sa, zamietnutý 174 za, proti, zdržali sa, overíme si elektronicky. Všetci ste odhlasovali, končím hlasovanie, prijatý. 175 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 177 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 178 za, proti, zdržali sa prijatí, 180 za, proti, zdržali sa prijatí, pozmeňujúci návrh 150, 191 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 193 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 196 za, proti, zdržali sa. Overíme si elektronicky. Všetci hlasovali. Končím hlasovanie. Prijatý o jeden hlas. 197, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí. 198, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. A tým sme dospeli k záverečnému hlasovaniu o tomto pozmenenom stanovisku. Otváram hlasovanie. Všetci ste odhlasovali, končím hlasovanie prijatý. Blahoželám autorovi stanoviska. A tým môžeme ukončiť naše zasadnutie. Stretneme sa 22. septembra. Sì, mi devo prendere due cose sulla... quelle cose colorate.